a, a, a je to naozaj výzva, ktorá pred nami stojí a ktorú musíme zdolať. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Uzatváram debatu a oznamujem vám, že hlasovanie sa uskutoční zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. A síce správa od pána Sosu Wagnera, správa internetu. Odozdávam slovo priamo nášmu spravodajcovi na 4 minúty. Gracias, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Správa, ktorú som vypracoval v úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami, sa venuje zadefinovaniu internetu ako e, verejnému blahu. Mm, mali by sme zabrániť tomu, aby sa internet kontroloval nejakými súkromnými entitami alebo inštitúciami, ktoré by chceli kontrolovať informácie, ktoré sú na sieti. Základným znepokojením tejto správy bolo, bolo že tá verejná správa a riadenie internetu potrebuje mať určité jasné čísla. ICAN mm, je e, teda označenie tejto inštitúcie. Je to organizácia, ktorá je pod správou USA, preto je veľmi špecifická vzhľadom na jej citlivú úlohu. A hoci e, sme za to, aby ICAN naďalej fungoval, pretože všeobecne táto inštitúcia bola účinná, ale navrhujeme reformu, aby sa umožnila väčšia účasť európskych inštitúcií vo vedúcich orgánoch ICANu. Ale internet je predovšetkým rozhodujúcim nástrojom pre vykonávanie základných slobod a pre e, užívanie skutočného demokratického občianstva. Na to musia byť vytvorené významné záruky, nové spôsoby dohľadu, kontroly a cenzúry zo strany verejných, ale aj súkromných subjektov, a to tak, aby prístup k internetu a zároveň ochrana súkromia boli skutočné a nie iluzórne. Žiadame od vlád, aby neobmedzovali prístup k internetu cenzúrou, blokáciou, infiltrovaním alebo inými spôsobmi, ani aby nepoverovali privátne súkromné inštitúcie týmito aktivitami. Obmedzenia, ktoré budú považovať za potrebné napríklad na ochranu maloletých, by sa mali obmedziť len na to potrebné v rámci demokratickej spoločnosti Mali by vychádzať z rešpektovania práva a z princípu proporčnosti, tak ako e, to stanovil vo svojom rozsudku Európsky súdny aj Prístup k internetu by mali mať všetci občania a to účinne, bez diskriminácie. Mali by sme vyvinúť e, úsilie e, pre tých, ktorí žijú na vidieku a v vzdialených oblastiach aj v zmysle digitálneho programu, ktorý bol schválený v tomto parlamente. Je veľmi dôležité, aby hlas Európy aj v tejto téme bol jednotný, aby mm, európske inštitúcie jednotne vystupovali v IKANE aj v iných e, fórach, aj vo fóre pre správu internetu, pretože toto je veľmi silný nástroj dialógu medzi vládmi, vládami občianskou spoločnosťou a ďalšími organizáciami. V septembri bude ďalšie zasadnutie tohto fora vo Vilniuse a jeho význam e, sme zdôraznili aj v našej správe a my podporujeme toto fórum a zároveň navrhujeme niektoré opravy pri jeho fungovaní. Za súčasnej udalosti je potrebné, aby sa obraňovali princípy EÚ, ktoré sú vyjadrené v článku 2 zmluvy, hlavne pokiaľ ide o vzťahy s krajinami, ktorých hodnoty by mohli byť iné ako tie európske. Internet je obrovské more, je to oceán, ktorý má spájať občanov v slobode. Na záver vyjadrujem poďakovanie kolegom, ktorí spolupracovali na príprave tejto správy, rovnako ako zamestnancom komisie, ktorí mi veľmi pomohli. Ďakujem za vašu pozornosť v takýchto neskorých hodinách. Ďakujem veľmi pekne. Viacero ľudí sa prihlásilo do spontánnej rozpravy. Viacero poslancov, najskôr pán Fos. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Význam internetu e, sa opäť počerkuje v tejto správe a nadvezuje sa na tému predtým. Na, vyslovene to zrástlo za posledných 20 rokov a mnoho odvetví a sektorov je závislých na využívaní internetu. Otázky vzdelávania sú už súčasťou internetu. Je to náhrada pre sociálne stretnutia fyzického charakteru, ale máme aj iné typy privátnej komunikácie, ktorá sa odohráva po internete a preto je nevyhnutné mať infraštruktúru, ktorá e, zabezpečí aj ten verejný, aj súkromný element a preto je nevyhnutné, aby e, sme tam mali právo spolurozhodovania pri e, vývoji internetu. Samozrejme, internet je aj zneužívaný, ale na druhej strane je to hodnota sama o sebe, ktorú musíme zachovať a nemôžeme umožniť online to, čo offline zakazujeme. Je nevyhnutné nejakým spôsobom umožniť samoreguláciu a každopádne nevždy tá samoregulácia je taká, ako si želáme. Preto na jednej strane je sloboda, na druhej strane ale ochrana údajov a sféra súkromná a každopádne nemôžu to byť zájomne si konkurujúce ciele. Musí to byť e, v súlade robené a preto chcem podporiť komisiu, aby e, naďalej bola činná pri e, práci na tejto téme. Ďakujem pekne pani Rojtová. Ďakujem pani, Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka. Internát bol doteraz riadený bez účasti vlád. Z bezpečnostného hľadiska táto samoregulácia nie je akceptovateľná kyberterorizmus alebo vplyv takých štátov ako Čína a tajných služieb, tak e, to je veľmi urgentné. Vláda USA má vplyv na kľúčové rozhodnutia v internete, keďže hlavná organizácia podlieha kalifornským zákonom a to nemusí byť v budúcnosti pre EÚ výhodné. Podporujem komisiu, ktorá chce reformovať vnútorné štruktúry týchto orgánov riadenia internetu ale zaradenie správy internetu pod agentúru OSN nepovažujem za šťastné a je to podľa mňa málo flexibilné riešenie. Potrebujeme účinný odvolávací mechanizmus proti akémukoľvek zásadnému rozhodnutiu, napríklad formou arbitráže. Tiež potrebujeme zvýšiť demokratickosť zastúpenia užívateľské organizácia aj z väzy podnikateľov nemajú dostatočný priestor na svoje názory. Verím, že toto všetko Európska komisia zohľadní. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Drahí kolegovia, používanie internetu je nevyhnutné a nevieme si ho predstaviť. Teda bez, bez neho život, pokiaľ ide o súkromné osoby, ani podnikateľský sektor. Internet je možné vnímať ako verejné, verejný statok, ku ktorému by mal každý prístup bez nejakých obmedzení. Konkrétne európske programy financovania by mali e, uľahčovať prístup a mali by prispievať k rozvoju infraštruktúry vo všetkých regiónoch Európy, predovšetkým v tých vidieckých oblastiach, v rozvíjajúcich sa krajinách Takýmto spôsobom by sme mali byť schopní zredukovať e, digitálnu medzeru, digitálnu priepasť e, v Európe a v iných častiach sveta. Zároveň by Európa mala zabezpečiť, aby internet bol bezpečný, aby infraštruktúra bola chránená pred e, útokmi počítačovými akékoľvek povahy. Myslím si, že mali by sme identifikovať kroky, ktoré sú potrebné, mali by sme ich zosúľadiť aj s inými príkladmi dobrej praxe v rámci medzinárodného spoločenstva. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som e, poblahoželať e, spravodajkyni. Je to naozaj kľúčová, pardon, spravodajcovi, je to kľúčová otázka. Digitálny program, digitálna agenda v nadchádzajúcich rokoch bude mať každý Európan príležitosť využívať internet, bude mať prístup k širokopásmovému internetu A pokiaľ ide o ICAN, tu je nevyhnutné bazírovať na partnerskej spolupráci a Európska únia musí mať vplyv na fungovanie IKANu. Musíme zároveň myslieť na to, že je nevyhnutné rešpektovať základné práva, že je nevyhnutné e, zabezpečiť ochranu maloletých Takisto budeme hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú hazardu alebo niektorých hazardných hier na internete, ale ešte raz e, chcem zdôrazniť potrebu rešpektovania základných práv. Členské štáty určite budú mať nejaký priestor na výkon kontroly v tejto súvislosti, ale predovšetkým je dôležité, aby sa Európska únia ako subjekt e, aby figurovala v spolupráci ohľadom IKANu. Ďakujem pekne, pán Paška. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, je nesporné, že internet je E, zdrojom obrovského množstva informácií je to more dokonca oceán informácií. treba sa však pozrieť aj na hodnotu týchto informácií lebo niektoré tie informácie sú klamlivé lživé skôr sú dezinformácie ako e, informácie pre ľudí. E, súčasne s internetom sa nám dostávajú totiž do domácností do detských izieb aj pornografia a hazardné hry a myslím že to je problém ktorý by sme mali riešiť súčasne s otvorením tohto internetového trhu. treba aj vnímať dôsledky otvorenosti a treba vnímať aj to či je rodič alebo rodina schopná brániť sa všetkým tým informáciám a všetkým tým e, veciam ktoré internet prináša. myslím že druhá stránka otvorenosti internetu musí byť zodpovednosť a zodpovednosť inštitúcií ktoré tieto možnosti poskytujú. ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Mrs. Tikau. Ďakujem pani Tikau. Um, thank you, Madam Chair, Madam Committee. Ďakujem pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Eh, ďakujem komisii eh, za to, že tu vytvára možnosť eh, skutočnej európskej občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o otázky správy internetu a takisto, takisto sú tu organizácie v rámci konzorcia, ktoré pracuje na štandardizácii internetu. Pokiaľ ide o EU, je nevyhnutné ochraňovať infraštruktúru internetovú a je nevyhnutné zabezpečiť flexibilitu proti útokom počítačovým a nevyhnutné ochraňovať aj údaje a súkromný život. Komisia by mala zvýšiť úsilie, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti E, počítačového prostredia v rámci EU a takisto nadviazať spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Je nevyhnutné prijať dodatočné kroky tak, aby sme zlepšili chápanie a povedomie, pokiaľ ide o súdnu právomoc e, v otázkach e, počítačovej kriminality a takisto je nevyhnutné stanoviť jasné línie zodpovednosti pre všetky zainteresované strany Zdôrazňujem aj dôležitosť bezpečnosti internetových e, služieb a hlavne elektronického podpisu. Je nevyhnutné vytvoriť e, pán európsku infraštruktúru, ktorá zabezpečí cezhraničnú interoperabilitu elektronického podpisu a bezpečnosti internetu. Na záver by som chcel upriamiť vašu pozornosť faktu, že na to, aby sa nám podarilo zvýšiť dôveru užívateľov k tým dostupným službám, ktoré sú na internete, je nevyhnutné certifikovať webové stránky z pohľadu bezpečnosti. Ďakujem pekne, pani. Uh, Ďakujem a na záver dávam slovo komisárke Krösovej v mene komisie. Ďakujem, pani predsednička. aktívne záujem Európskeho parlamentu uh, o dôležitú oblasť, uh, ako je správa internetu, pomohol skonsolidovať a podporiť pozície Európskej únie. V nedávnych rokoch dimenzia varené politiky správy internetu sa zviditeľnila a nadobudla na dôležitosti, e, tak ako začalo rásť používanie internetu a otázka správy internetu začala mať širšie implikácie e, spravodajkyni e, spravodajcovi Wagnerovi ďakujem a srdečne ďakujem aj jeho kolegom za vypracovanie tejto správy. Európska, Európsky parlament a Európska komisia, pani predsednička, zdieľajú mnoho podobných e, predstav a cieľov v tejto oblasti. Zrejme ste si všimli, keď som prezentovala digitálnu agendu pre Európu e, v tomto parlamente, že mnohé otázky, ktoré sú uvedené v tejto správy, sú a, e, a principiálne. A chcela by som počiarknúť hlavne potrebu zabezpečiť európske hodnoty, ako ste Eh, to sami eh, uviedli. Ehm, eh, musíme totiž to zabezpečiť, pani predsednička, aby záujmy a práva občanov EÚ a podnikateľov EÚ boli zohľadňované aj v rámci medzinárodnej diskusie pri správe a riadení tohto globálneho zdroja. My e, budeme ehm, e, v tejto oblasti e, diskutovať na ďalšom zasadnutí ICANu, to je skupina ktorá zasadne neskôr priebehu tohto mesiaca v Bruseli, ktorá má na starosti predelovanie eh, eh, čísel IP adres a ďalšie administratívne veci. V septembri sa stretne eh, expertná skupina vo Vilniuse a vítam vysoko si cením, že Európsky parlament sa hodlá zúčastniť tohto vilniuského stretnutia a som a, a, si istá, že vy ako predsedníctvo parlamentu rozhodnete o zložení parlamentnej delegácie, ale v každom prípade oceňujem e, úmysel, e, že parlament bude zastúpený e, na tomto stretnutí. Aktívne pôsobenie parlamentu v uplynulých štyroch rokoch naozaj podporilo európske hodnoty a ja vám môžem len poďakovať vám ako členom e, Európskeho parlamentu e, za vynikajúcu spoluprácu medzi e, našimi dvomi inštitúciami. Verím, že naša spolupráca bude v tomto duchu pokračovať aj pokiaľ ide o správu internetu. Chcela by som v reakcii na to, čo povedal spravodajca Wagner, uviesť, že a a je to vec eh, pomerne eh, eh, emocionálna. My máme zodpovednosť za povinnosť chrániť maloletých a pred zneužívaním cez internet môžem vás ubezpečiť, že to úloha nie je ľahká. Nie preto, že by sme si neboli vedomi toho, že je potrebné tieto veci riešiť, ale najmä preto, že tí, ktorí sú zainteresovaní v tomto procese, sú eh, eh, mm, eh, veľmi kreatívni a snažia sa nájsť úniky, kde je to len možné. My sme prijali niekoľko kľúčových opatrení, napríklad opatrenie číslo 6 už je formulované, ktoré sa týka práve ochrany maloletých pred zneužívaním v prostredí internetu. A tieto veci sú e, veľmi úzko prepojené s tými problémami, o ktorých ste hovorili. E, úplne súhlasím s tými, ktorí e, povedali, že úloha EÚ úlohu EU nemôžeme podceňovať, že Európska únia na globálnej úrovni musí vziať na seba svoj diel zodpovednosti a zohrať významnú úlohu. Toto je naozaj e, veľká výzva, ktorú nám skýta internet a na e, strane, alebo strana pozitív je e, vyvažovaná aj stranami negatív a my musíme sa zaoberať aj tými negatívami a musíme riešiť problémy a zamyslieť sa nad tým, ako môžeme spoločne v tejto veci urobiť viac. Ďakujem, hovorí predsednička. Ďakujem, pani komisárka. Uzatváram debatu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra a eh, oznámenie na záver. Eh, ďalšia schôdza eh, sa uskutoční zajtra 15. júna 2010